Vyhlasujem e, prerušenú e, schôdzu za e, znova otvorenú. Protokoly a prijaté texty z 10. 9. 15. sú k dispozícii. Sú k tomu nejaké námietky?